No a teraz eh, podľa článku 211 odsak 3 výbor pre ústavné veci eh, nasleduje eh, nasledovné vysvetlenie článku 51. Tento výklad sa príjma, ak sa príjma, ak do prijatia zápisnice nebude predložené proti A ďalšie e, oznámenie v súvislosti článkom 211 odsek 3. Príslušný výbor e, navrhuje nasledovné, nasledovný výklad e, pre článok 90 a aj tento text máte